od 1. marca 2012 volené. 25. januára 2012 v súlade s článkom 3 rokovacieho poriadku sme preskúmali celý rad mandátov a tieto mandáty sú platné Anders Dotter Kuskieri, Garces Ramon, Garcia Hiero Carabajo, McIntyre, Majnov, Nilsson, Vilela, Šadurskis, Zedo Jalabart, Trematera, Weidenholzer, Bratkovský, Roata, Stadler, Kukovič, Van der Stop, Miranda, Omarie, Korea, Zamora, Naranečo, Escobar a Zuber. Je niekto proti? Platnosť týchto mandátov je potvrdená. Pokiaľ ide o politickú skupinu európskych